navrhovali sme už v minulých dňoch podpisy pre referendum, ktoré by bolo proti privatizácii vodných zdrojov. A v našej krajine máme obrovskú podporu. Ďakujem pekne. Práve som dostala kolegov informáciu, že dôjde k istému oneskoreniu príchodu pána viceprezidenta Bidena zhruba 10 až 15 minút sa oneskorí, oneskorí tak môžeme pokračovať s našimi vysvetleniami hlasovania. Predtým však ešte jedno oznámenie. Rád by som privítal delegáciu z Maroka. Vážni kolegovia, mi potešením oznámiť vám, že v rámci medziparlamentných stretnutí týchto dňoch prebieha stretnutie e, s delegáciou Marockého parlamentu, ktorú vedie predseda snemovne zastupiteľov pán Midrady a predseda snemovne poradcov pán Mohamed Šajh Biadulách a prišli na pracovnú návštevu Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je ustanovujúca schôdza zmiešaného parlamentného výboru EU Maroko. Teda srdečne vítam všetkých členov tejto delegácie. Spolupredsedmi tohoto prvního smíšeného Spolupredsedmi tohto prvého zmiešaného e, orgánu našich dvoch zhromaždení e, je pani Mubaraka Bueda, predsednička Výboru pre zahraničné otázky, národnú obranu a islamské otázky snemovne reprezentantov a pán Panceri, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu. Európsky parlament s potešením konštatuje, že vzťahy medzi EÚ a Maroko sú vynikajúce a ich prejavom je aj prijatie spoločného dokumentu, ktoré prideluje Maroku rozšírený štatút. Tento rozšírený rámec pre dialog ešte viac posilní vzťahy s delegáciou Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami Magrebu a umožní prehlbiť aj rokovania medzi EÚ a Marokom v otázkach spoločného záujmu. Dúfam a pevne verím, že stretnutia, ktoré prebehli v Európskom parlamente, boli plodné a umožnia aktívne prispieť k zblíženiu medzi oboma parlamentami. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu vysvetlenia hlasovania a to je zákaz používania kianidovej metódy pri ťažbe Na zozname rečníkov mám pána Mesároša. So, Mr. Mesároš, take the floor. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha az Európai Unió teljes... Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste rozšírili zákaz používania kianidovej technológie